politiku a prečo v krízových časoch je potrebné uh, vytvárať rýchle a efektívne opatrenia, aby sme uh, znova podporili európsky, uh, rozvoj v Európskej únie. Ďakujem pekne, pani Kalenbach. Tým môžeme tento bod programu uzavrieť a platí to podobne ako aj pri ostatných bodoch, o ktorých diskutujeme tento týždeň. Hlasovať sa bude počas rokovania alebo počas pléna, ktoré sa uskutoční začiatkom mája. Ideme ďalej k ďalšiemu bodu na programe rokovania, ktorý je posledným na dnešnom rokovacom programe a je to eh, otáz, ústna otázka, ktorá sa týka špecifických opatrení na polnohospodárských trhoch. Hmm dochádza k výmene ľudí, ktorí zastupujú komisiu, no a chvíľku počkáme a potom môžeme vstúpiť do diskusie. Slovo dostane na 5 minút autor tejto otázky, ktorým je pán Stefan Le Foll. Vážený pán predseda, Ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto je posledná diskusia dnes večera, už je pomerne neskoro. V prvom rade Dovolte mi povedať toľko, že chceme predložiť eh, ospravedlnenia pána Paola de Castra, ktorý je predsedom výboru a dnes tu bohužiaľ nemôže byť, pretože podobne ako aj ďalší poslanci mal problém odcestovať zo svojej krajiny a precestovať sem, aby mohol diskutovať s nami v Štrásburgu. No. Otázka, s ktorou sa zaoberáme alebo ktorej sa venujeme, eh, vyvstáva práve kvôli kríze, kvôli Um, širokostiahlej a hlbokej uh, finančnej kríze, ktorá veľmi výrazne poskytla polnospodársky sektor. Všetci dobre vieme, že tu je kríza, no a všetci sme mali možnosť aj vidieť obrovský pokles cien potravinových výrobkov. Má to dopad na uh, pestovanie obilnín, má to rovnako dopad na uh, hovedzie ako aj bravčové meso, rovnako ako na ďalšie sektory polnohospodárskej výroby a chovu. Pán De Castro by to rozhodne dobre spomenul. A naozaj veľmi vážnym spôsobom to ovplyvňuje predovšetkým sektor mliekarenstva. V dôsledku týchto zmien a v dôsledku poklesu cien, ktoré sme mali možnosť vidieť v celej Európe, tak Európsky parlament by veľmi rád položil komisárovi niekoľko otázok. Predovšetkým chceme vedieť, či v blízkej budúcnosti budeme hľadať nejaké riešenia a cesty z tejto krízy a z tejto situácie. Aké opatrenie dokážeme prijať počas nadchádzajúcich mesiacov a čo chceme spraviť preto, aby sme pomohli farmárom. Najmä je dôležité túto otázku si položiť v situácii, keď sú polnospodárske trhy a ceny s polnospodárskymi komoditami veľmi, eh, veľmi turbulentné, veľmi vysoké nárasty a poklesy sa neustále dejú a má to veľmi neblahý vplyv na všetkých polnospodárov. Čiže čo chce parlament spraviť a zároveň ako môže pomôcť rade a komisii, tak aby sme dokázali zlepšiť implementáciu napríklad tzv. mliečného fondu, ktorý bol vyčlenený pre pomoc eh, farmárom, ktorí obchodujú a, vid- a vlastne obchodujú s mliekom a tvoria mlieko. Takže musíme vedieť, akým spôsobom tieto opatrenia sú implementované, akým spôsobom fungujú a ako tento mliečný fond dokázal reálne pokryť potreby farmárov v teréne. No a práve preto si to vyžaduje odpovedanie mnohých otázok, ktoré sú predložené a ktoré vyvstávajú. Ako chceme regulovať tieto trhy? Akým spôsobom chceme zároveň obmedziť volatilitu cien? Vidíme, že e, keď ceny stúpajú, tak nikomu to nevadí, nikto sa nestiažuje. E, rozhodne sa nestiažujú farmári, ale v tom prípade sa stiažujú spotrebitelia, pretože spotrebitelia neradi vidia narasty na polnospodársky cien, ceny základných komodít a takisto veľmi každý nárast cien potravín znamená, že sa obmedzuje aj nákupná sila jednotlivca a každého, e, každého spotrebiteľa. A znamená to, že dochádza k poklesu spotreby ako náhle ale dochádza k dlhodobému poklesu cien potravín, dostávajú sa do problémov výrobcovia. Ich príjmy sú dotknuté a obmedzené, ale čo je oveľa horšie pre európske polnospodárstvo, v takejto situácii dochádza k obmedzeniu schopnosti investovať do budúcnosti, čo je naozaj dôležité. Polnospodárstvo je investične vysokonáročná aktivita, je tu veľmi veľa investícií a návraty pre tieto investície trvajú veľmi dlhé obdobie. A práve preto musíme stabilizovať ceny, aby to dokázali polnospodári efektívnejšie investovať do svojej budúcnosti budúcnosti. Paolo de Castro chcel predložiť dve základné otázky vám, pán komisár. Prvá otázka bola, pred koncom roka boli predložené niektoré základné opatrenia pre oblasť mlieka. To bolo veľmi dôležité. Viete nám poskytnúť viac informácií o tejto téme? No a potom, okrem mlieka, na trhu sú niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú ďalších oblastí. A aké chce komisia prijať? No a posledná otázka je, akým spôsobom v strednodobom horizonte chce komisia predvídať alebo ako sa chce pripraviť na takéto kríze, ako sa chceme vyhnúť takéto kríze na budúcnosti, aké regulačné mechanizmy zavedieme na trhoch tak, aby sme dokázali efektívnejšie riešiť budúce krízy a aby sme dokázali efektívnejšie čeliť. Ako napríklad chceme eh, riešiť situáciu v dramatickom poklese cien, a čo robí komisia v súčasnej situácii a zároveň ako chce predchádzať krízam do budúcnosti. Či to napríklad je ten mliečný fond, aká je perspektíva pre sektor mliekarenstva a zároveň všeobecne, ako sa komisia chce vysporiadať s témou volatility cien a zároveň vysokého poklesu cien. Ďakujem pekne, pán predseda aj pán komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán Lefol. No a teraz má slovo pán komisár, aby vám odpovedal, aby vám odpovedal na otázky, ktoré predložil pán poslanec Lefol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, dovolte, aby som sa poďakoval pánovi De Castrovi a takisto aj pánovi Lefolovi a samozrejme aj celému výboru pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka za to, že sa nad týmto problémom naozaj zamysleli a že nám dali túto možnosť, túto otázku aj túto prediskutovať. Samozrejme, že musím uznať, že príjmy polnohospodárov sa v priebehu roku alebo v priebehu roku 2009 výrazným spôsobom poklesli a tým pádom vlastne pokra... to, vlastne to bolo dôsledku toho, čo sa začalo ešte v roku 2008, teda ten pokles príjmov polnospodárov. Ehm, je to vec, e, s ktorou sa na európskom trhu stretávame málo kedy. Ehm, situácia prichádza tiež v takejto dobe, kedy sa európsky trh ehm, neustále otvára ďalším a novým trhom No a celkovo všetci vieme, aká situácia je okolo spoločnej polospodskej politiky. Táto kríza sa dotkla predovšetkým mlekárenského sektoru a situácia v minulom roku bola mimoriadne závažná. A všetci sme boli svedkami toho, čo zažívali jednotliví producenti, ehm, osobitne v tých regiónoch, kde výroba mlieka a mlečných výrobkov je dôležitá pre celé polnospodárstvo, ale hlavne pre celý daný región, ktorý tvorí vysokú mieru zamestnanosti v niektorých regiónoch. Takže Európska komisia v minulom roku vlastne zmobilizovala intervenčné nástroje, e, ktoré pôsobia prospech trhu a to boli nástroje, ktoré zabranzujú ďalšiemu klesaniu cien. Bolo to viac ako 400 miliónov eur, ktoré boli poskytnuté na všetky tieto opatrenia. A tak, ako aj povedal pán Lefol, bolo tu takisto aj fond k dispozícii vo výške 300 miliónov eur, ktorý bol vynaložený na to, aby členské štáty mohli podporovať eh, producentov v mliekárenskom odvetví. Toto rozhodnutie bolo schválené v minulom roku a preto členské štáty dostali možnosť ustanoviť si kritériá, podľa ktorých budú udelovať prostriedky z týchto osobitných fondov. Na báze týchto kritérií e, by došlo k prerozdeleniu prostriedkov tým producentom, ktorí boli postihnutí najviac tieto kritéria, ktoré si vytvorili samotné členské štáty, už neboli, nebolo potrebné predkladať na schválenie komisii. Stačilo, keď členské štáty nahlásili komisii, akým spôsobom si ustanovili svoje vlastné kritéria. Môžem vám povedať, že všetky členské štáty, pokiaľ ja viem, Európskej komisii nahlásili svoje rozhodnutia, akým spôsobom budú tieto opatrenia uplatňovať, tak isto teda oznámili svoje kritéria na prerozdeľovanie finančných e, prostriedkov. A tento proces sa už začal a do júna členské štáty majú možnosť e, tieto finančné prostriedky pridelovať a rozdeľovať. To znamená, že takéto opatrenie vlastne išlo v prospech vyváženia situácie na trhu a zatiaľ sa to ukazuje, že to bol úspešný krok, pretože sa podarilo do určitej miery stabilizovať situáciu, aj keď e, k určitej premenivosti cieň dochádza aj dnes, ale to sú bežné javy, nie sú to žiadne mimoriadne javy. Takže takáto podpora vznikla a čo skoro sa dostane aj celá tá podpora k samotným producentom mekanickej oblasti. Čiže to by boli nástroje, ktoré už boli schválené a ja som vlastne už aj o tomto hovoril vo výbore pre polnohospodárstvo nedávno, ale môžem to na tomto mieste zopakovať. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v minulom roku sme sa samozrejme rýchlo poučili a sme si povedali, že nebudeme čakať až do roku 2013, kde budeme mať ešte aj väčšie výdavky pre celý sektor polnohospodárstva, ale nebudeme čakať na rok 2013, ale je dobré už dnes prísť s určitými konkrétnymi novými špecifickými návrhmi. Máme tu aj samotnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá na tejto úlohe pracuje už od minulého roku. Vlastne táto skupina vznikla v rámci krízovej situácie a táto skupina na vysokej úrovni predloží svoje závery v júni. Potom v júli sa predložia tieto návrhy na diskusiu vo výbore pre polnohospodárstvo. A do jesene, snáď do konca roku pripravíme potom konkrétne návrhy, ktoré by nám mohli pomôcť e, osobitne v mlikarinskom období, v mlikarinskom sektore predpovedať a pokiaľ by bolo možné aj zabrániť takýmto situáciám. Chceli by sme navrhnúť také riešenia, ktorý neboli len krátkodobého charakteru, ale samozrejme aj strednodobého až dlhodobého. Samozrejme, že budeme musieť sa pozrieť aj na ostatné eh, odvetvia v rámci polnohospodárstva, ktoré si budú vyžadovať určitý zásah. Možno, že aj práve v rámci dnešnej diskusie by sa vám mohlo poskytnúť určité informácie, pretože komisia samozrejme sleduje, ako sa vyvíja trh vo všetkých sektoroch polnohospodárstva. A teda sledujeme, akým spôsobom fungujú naše nástroje a chceme pracovať na tom tak, aby sa nám podarilo zabrániť e, takým prízovým situáciám, ako keď sa ocitlo mliekárenstvo minulom roku. Takže ďakujem pekne za pozornosť a zaznamenám si všetky vaše otázky a potom sa k ním ešte vyjadrím predseda. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Chcem vás privítať v tejto nočnej eh, časti rokovania nášho parlamentu. Teraz vystúpia rečníci v mene jednotlivých skupín. A najprv vystúpi pán Jar, ktorý vystúpi v mene ľudovcov a EPP. Nech sa páči. Máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Vážne kolegyne a kolegovia, základné smerovanie a orientácia poľnohospodárskej politike Ehm, a tá spolupráca s, so svetovými mitrami je dôležité rozhodnutie do ehm, roku 2008 bolo e, táto e, politika rozpoznateľná. Ehm, nie, e, takmer sa nesponzorovali, nedotovali trhy a farmári mali stabilný príjmy, ale teraz vidíme určité nevýhody tohto, tejto orientácie je silná veľmi eh, veľké kolisanie cien. Do budúcnosti sa musia eh, farmári eh, vysporiadavať so silnými kolisavniami ceny na trhoch, čo je potrebné. Do budúcnosti my potrebujeme nástroje v rámci agrárnej politiky, ktorými rýchlo, konzekventne a nebyrokraticky zareagujeme. A preto by som e, chcel povedať, že by sme mali robiť e, opatrenia a subvencie, exportné subvencie nerušiť, ale ich len vynulovať. Tieto nástroje by mali byť používané len vo výnimočných situáciách a nie trvale zasahovať do situácie na trhu, ale pokiaľ tieto nástroje budeme potrebovať, potom musia aj byť k dispozícii na použitie. Ale čo sa týka jednotlivých opatrení, to je potrebné tieto opatrenia si ponechať, aby sme mohli e, vytvoriť rovnováhu na trhu e, my sme spomínali jednotlivé spoločenstva a ja dúfam, že komisia nám prís sľuby, že bude rozmýšľať nad lepšími rámcovými podmienkami, že tento svoj prístup dodrží a tak, aby sme mohli odvrátiť zásadné škody od spotrebiteľov, ale aj od našich farmárov. V mene socialistov vystúpi pán Tarabela, rovnako má čas dve minúty, nech sa páči. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, je m'inscris dans la... Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Plne sa pripájam k tomu, čo ste povedali vo svojom úvodnom slove. My sme si teda vypočuli to, čo ste povedali a ja som veľmi rád eh, k tomu, čo ste povedali o veľkých výkyvoch cien, pretože to je naozaj veľký problém pre polnohospodárov, pretože eh, samotní polnohospodári nemajú možnosť vlastne vôbec vidieť nejakú dlhodobú perspektívu vo svojej činnosti. A práve tí, ktoré vlastne pracujú v polnospodárstve už 20-30 rokov, aj takisto kolega pán Lefol, aj ostatní kolegovia hovorili o problémoch v mliekárenskom sektore a takisto aj o znížení ceny mlieka o 1% osobitne v, čo nastalo v období mm, nadprodukcie alebo nadbytočnej produkcie. Vy ste takisto spomenuli aj jednotlivé nariadenia a takisto aj k tomu, že existuje tu skupina na vysokej úrovni, ktorá rokuje. E, ja som si istý, že sú tam vysoko kvalifikovaní ľudia, sú tam aj ľudia, ktorí zastupujú výrobu, takisto distribúciu, ale nesmieme zabúdať aj na tých, ktorí sú medzi výrobcami a distribútormi a to sú práve spracovateľia pretože spracovateľia sú možno dotknutí ešte napokon viac než samotní distribútory, takže nesmieme zabúdať ani na nich. Teraz, ehm, čo sa týka polnospodárstva ako takého, nielen mliekalenského priemyslu. E, ceny sú veľmi vysoké v súčasnosti, čo nie je vlastne ani pre našich polnospodárov veľmi dobré. Ľudia hľadajú rôzne náhradné výrobky namiesto polnospodárských výrobkov a potom, keď sa situácia vyrieši, mali by sa ľudia vrátiť späť k pôvodným polospodárským produktom, takže by som sa chcel spýtať, či budete používať aj v iných sektoroch regulačné mechanizmy Ehm, predseda na 3 minúty za skupinu zelených má slovo pán Heusling. Herr Kommissar. Pán komisár, Sice momentálne máme na vidieku dosť veľký kľud, ale nie preto, že by farmári boli takí spokojní, ale práve preto, že sú takí frustrovaní. My všetkých nemôžeme ani povedať, že v roku 2013 nájdeme pre nich fantastické riešenia, ale my musíme odpovedať nie. To, myslím, s tým súhlasíme všetci. My im musíme poskytnúť odpovede na ich otázky a myslím si, že oblasť mliekarenského sektoru, to, i, tu je potrebné skorigovať našu politiku. Ja som sa zúčastniť, e, ja som sa mohla zúčastniť na konferencie e, vysokej skupiny a hovorili sme o mliečnej kríze a vieme, že keď skorigujeme našu politiku, tak si musíme skutočne klásť otázku aj o priebehu v poslednom čase, čo sa dialo, pretože na konci celého tohto procesu nemôžeme povedať, že e, zrušenie kvót nebolo e, pekným pristátím, jemným pristátím, ale tvrdým pristátím a musíme e, to jednoducho skorigovať a my musíme jednoducho znova do toho implement, involvovať Európsku úniu, aby sme e, mohli fungovať na trhu. Trhy nefungujú sami o sebe, od seba, toto je odpoveď na finančnú krízu a na krízu v polnospodárstve. My im musíme stanoviť jasné pravidlá. My tu máme veľmi veľký koncentračný proces v poľnohospodárstve a ja mám s tým dosť veľké problémy, keď vieme, že a čítame v novinách, že na, v južnom Anglicku sa stávajú stáne, ktoré, v ktorých bude 8 tisíc 8 eh, tisíc kráv a na, v Európe, na kontinente sa jednotlivé farmy musia e, zatvárať. Toto nie je európsky model, toto je americký model, pretože takto strácame také tie rolnícke farmy a je to množstvo pracovných miest, ktoré už neuvidíme nikdy, nikdy e, viac je veľmi dôležité, aby sme agrárnu politiku orientovali aj na svetový trh. My potrebujeme veľmi jasné stanovisko, pretože eh, farmári, voľnohospodári sú najcitlivejšou, ehm, eh, najcitlivejším, najslabším článkom v reťazci a myslím si, že tu sme si všetci vedomi toho, že potrebujeme veľmi jasné úpravy a jasnú politiku, ako tieto trhy môžeme v budúcnosti lepšie regulovať. Myslím si, že musíme tá sa takisto pozerať cez e, ten e, okraj európskeho taniera. My si musíme pozrieť, ako sa to upravuje e, v iných regiónoch. My si musíme naše trhy upraviť podľa našich potrieb. Je potrebné, a toto by mala urobiť aj High Level Group, ako sa to upravuje v iných krajinách a musíme si jednoznačne povedať, že napríklad kanadský model je pre mnohých poľnohospodárov aj pre mnohých spotrebiteľov modelom, ktorý sa osvedčil. Toto si nevyžduje len z rozsiahlej diskusie, my potrebujeme jednoducho odpovede. A to, čo sa týka poľnohospodárskej politiky, my musíme robiť politiku pre regionálne trhy a nefokusovať sa na 5 produktov, ktoré sa e, predávajú na vnútornom trhu, pretože sa môže stať, že budeme mať subvenciu exportu a intervenciu ako normál, normálne pravidlá, ktoré sa budú používať na trhu, ale o tejto myšlienky a tejto myšlienky sa musíme jednoducho vzdať. No, e, konec. Ďakujem pekne, pán Hojzling. No a teraz e, ďalší vystupí pán Nicholson, ktorý vystupí v mene konzervatívcov a reformistov na dve minúty. Nech sa páči, máte čas. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade Chcem povedať toľko, že naozaj vítam túto príležitosť, že máme túto diskusiu a je to naozaj vo vhodnom čase. Tá posledná kríza v oblasti mliekarenstva, ktorá tak výrazne poznačila a obmedzila našich farmárov v celej Európe, výrazne poukázala na tú volatilitu, ktorá môže postihnúť naše polnospodárske trhy. Ehm, najmä veľké, e, veľké výkyvy v cenách sa dejú každý rok, niekedy z mesiaca na mesiac a častokrát sú spôsobené faktormi, ktoré sú mimo našej kontroly, ako napríklad globálna finančná kríza alebo napríklad cena ropy. Dopady dramatických poklesov v cien, eh, cenách mlieka v roku 2009 eh, boli spôsobené európskou neschopnosťou konať a reagovať rýchlo na danú situáciu. Dokázali sme veľmi rýchlo implementovať rôznu zmes eh, podporných a regulačných opatrení, ktorá trochu zlepšila situáciu, ako napríklad intervenčný mliečný fond a náhrady exportov. Napriek tomu viacerí farmári skrachovali a viacerí majú výrazné finančné straty. Podľa môjho názoru sa musíme prispôsobiť prispôsobiť a musíme mať dvojaký prístup. Na jednej strane musíme v podstate kultiv- musíme riešiť e, dopady e, tých najväčších kríz našich farmárov. V prvom rade musíme sa dohodnúť na základnej minimálnej bezpečnostnej sieti pre všetky sektory, ktoré sú ohlozené fluktuáciami cien. A po druhé musíme zabezpečiť, že čokoľvek sa stane, akékoľvek nástroje zavedieme, v každom prípade budeme vedieť odpovedať rýchlo a efektívne na akúkoľvek krízu, ktorá sa môže objaviť prebieha tu naozaj veľmi veľa diskusí v parlamente, ale aj mimo neho, ohľadom toho, aby farmári dostávali stabilný a, a pevný príjem za to, čo tvoria. Um, to, čo sa v súčasnosti objavuje na, na základe toho, čo sa v súčasnosti deje na trhu práce, na trhu eh, polnospodárskom trhu s polnospodárskymi produktami, eh, vytvára reálny priestor pre eh, opätovné otvorenie týchto tém, tak ako aj spoločnú polnospodárskú politiku. Nemali by sme nejakým spôsobom ohroziť konkurencieschopnosť európskeho potravinárskeho a polnospodárskeho sektora. Budúca SPP musí vedieť odpovedať na krízy, ktoré prídu v polnospodárstve, musí dokázať stabilizovať trhy a musí zabezpečiť poctivý príjem pre všetkých farmárov. Ďakujem pekne, Jim hovorí pán predseda. Ukončili sme zoznam rečníkov, ktorí vystúpili v mene skupín, no a teraz budeme, hovor- teraz budeme e, počuť rečníkov, ktorí vystúpia individuálne. Najprv vystúpi na dve minúty pán Papa Stamkos, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, vážení a drahí kolegovia. Polnospodárske trhy e, naozaj trpia trpia všade a v celej Európe a sú výrazne postihnuté súčasnou hospodárskou krízou. Máme tu obrovskú volatilitu cien, máme tu stratu príjmov na strane prvovýrobcov. E, musíme e, sa snažiť lepšie prispôsobiť e, spoločnú polnospodárskú politiku. Jednoducho tá musí byť oveľa pružnejšia, oveľa efektívnejšia, tak aby dokázala pomáhať polnospodárským trhom v polnospodárskom odvetví jednoducho nemôžeme platiť dlh a platiť účet za všetkých. Nemôžeme byť na tom, na tom konci pomyselného zoznamu um, tých, ktorí sú na poslednom mieste priorit celého európskeho systému. Niektorí kolegovia eh, navrhujú, aby sme eh, tento sektor preorientovali, aby sme našli inú perspektívu pre polnohospodárstvo v Európe. Eh, v ich členských štátoch sa možno snažia prijať akýsi model veľmi nacionálneho podporovania polnohospodárskej výroby, ale v každom prípade sa tu doposiaľ sa tu doposiaľ nehovorilo o tej istote, ktorú potrebujeme pri uplatňovaní týchto ustanovení v danom sektore. V prvom rade, to, čokoľvek, čo spravíme, musí byť predovšetkým efektívne. Tieto opatrenia musia zabezpečiť stabilitu trhov v akékoľvek situácii, vrátane situácie krízy, v ktorej sa nachádzame. Potrebujeme zabezpečiť mechanizmy, ktoré nám pomôžu čeliť daným krízam a vyžaduje si to aj fond. Vyžaduje, vyžaduje si to špeciálny krízový fond, ktorý dokáže zabezpečovať príjmy pre prvovýrobcov a zároveň dokáže zabezpečiť aj nevyhnutnú transparentnosť v rámci celého potravinového reťazca. Je nevyhnutné, aby sme dokázali napraviť ehm, túto situáciu už od roku 2013. Od roku 2013 potrebujeme nové mechanizmy. To platí nielen pre mliekarenský sektor, ale pre všetky eh, sektory v rámci polnohospodárskej prvovýroby. Potrebujeme pomáhať všetkým geografickým zónam Európy a všetkým eh, podnebným oblastiam a pásmam. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Na dve minúty má slovo pán Tabaždy. Nech sa páči. Összetett problémáról van szó. Részben... Ďakujem veľmi pekne za slovo. Treba povedať, že toto je bez pochyby pomerne komplexná a zložitá téma. Ehm, pán Tarabela, rovnako ako aj pán Nikolson a ďalší kolegovia, veľmi správne spomenuli skutočnosť, že táto téma je prepojená v rámci celého potravinového reťazca tak ako to naznačuje aj správa Josieho Boveza. Rozhodne to je niečo, e, s čím sa Európska únia ešte stále efektívne vysporiadala. Akým spôsobom dokážeme efektívne e, zdieľať zisky medzi farmármi, spracovávateľmi, distribútormi a predajcami samozrejme je nevyhnutné a musíme nájsť väčšiu mieru rovnováhy a je tu viacero spôsobov, ako sa s tým vysporiadať. potrebujeme um, možno presunúť celý tento segment do nového, akohosi neoliberálneho segmentu, v rámci ktorého e, už nebudú e, žiadne ďalšie intervencie. Potrebujeme sa pozrieť na tieto e, intervencie, ktoré už boli vykonané a mali by sme preskúmať, či tieto intervencie mali byť zachované alebo nie. To, čo môže fungovať vlastne v americkom štýle anticyklických finančných opatrení a finančných mechanizmov, nemusí fungovať v našich podmienkach a v našej situácii tak aby sme sa dokázali efektívne vysporiadať s procesom volatility, potrebujeme tento problém preskúmať oveľa podrobnejšie a pozornejšie. V rámci súčasného polnospodárskeho vývoja potrebujeme efektívnejšie preskúmať a zistiť, do akej miery by sme dokázali používať tieto eh, americké metódy a do, ako by sme ich dokázali použiť aj v našich podmienkach. Ehm, ďalšia možnosť je ehm, zaviesť čosi, čo bude akýsi orgán dohľadu nad cenami, akési observatórium cien, ktoré bude monitorovať a pozorovať vývoj cien. Ehm, pán Čeles hovoril o tom, že by sme vytvorili akýsi e, fond pre vyrovnávanie, vyrovnávací e, fond. Bohužiaľ, e, tento fond by bol mimoriadne cenovo náročný. Súhlasím s komisárom. Potrebujeme preskúmať všetky tieto možnosti, všetky tieto alternatívy, pretože až doposiaľ sme zlyhali ich pri ich pomenovávaní a pri ich určovaní. Ospravedlňujem sa, pán Tabaždy ďalší kolega bohužiaľ nie je v hemicykli. E, teraz má slovo pán Michel Dante. Nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, ako viete, poľnohospodárstvo je hospodárským odvetvím, ktoré je naozaj osobitného charakteru. A preto je potrebné niekedy zasahovať práve v prospech eh, producentov, čo vedie vlastne mm, v prospech eh, občanov. Dá sa to odôvodniť v Európskej únii, takisto ako aj v iných častiach sveta. Sú k tomu minimálne tri dôvody, pretože jedná sa o potraviny a kvôli e, trhy, trhy s e, potravinami sú väčšinou nestabilné. Poľnohospodárstvo po druhé vytvára pracovné miesta, čím prispieva k sociálnej stabilite v tak mestách ako aj na vidieku a e, poľnohospodárstvo to je základ, dostatok zdravých eh, a pestrých potravín. A keď sa pozrieme na ekonomickú situáciu našich pôlnospodárov, tak už eh, v poslednej dobe napríklad vo Francúzsku eh, je 2500 rôznych e, fariem, 800 z nich je zadlžených, to je viac ako 80 a potom sú tam také, ktoré majú zadlženie viac ako, alebo na 100 zadlžené Takže to sú čísla, ktoré sú fakt ohromujúce a je teda tu otázka nielen príjmov, ale takisto aj otázka dekapitalizácie um, európskeho polnohospodárstva. To musíme teda vyriešiť, aby bola menšia zadlženosť a um, nižšia miera vonkajších zásahov. Um, Ehm, samozrejme, že hospodárska kríza súčasnú situáciu v polospodárstve ešte zhoršuje. Musíme si položiť otázku, ehm, aká je situácia s rozhodnutiami Európskej komisie, teda našich e, kolegov, pretože polnohospodárstvo ehm, sa vonkoncom na tom nie je teda nejakým spôsobom dobré. Týka sa to všetkých sektorov, mesa, ovocia, zeleniny, mlieka a podobne. A e, dohoda medzi členskými krajinami EÚ s e, Kolumbiou a Peru a podobne, to zhorší situáciu našich ultravzdialených oblastí. To by si takúto mluvu nemôžeme dovoliť. Teraz dávam slovo pánovi Silvestrisovi na dve minúty. E, pán komisár, ja pochádzam z južnej časti Talianska môj región a ostatné regióny v podstate e, využívajú pri stredomorské životné prostredie a to znamená, že produkujeme e, veľa olivového olia a podobne. U nás nie je taký dôležitý mliekarenský sektor, ale e, musíme sa aj na tento región pozrieť, pretože v naš, v mojom regióne ľudia už z týchto regiónov odchádzajú, aj keď hovoríme o e, rozširovaní púšti a klimatických zmenách, tak e, tam, kde sa bola, kedy pestovali, e, pestovalo ovocie a zelenina, tam už rastie len tráva, hlavne burina. A mnohí výrobcovia oleja a olivového oleja sú svedkami obrovského zníženia cien za olivový olej. Už 13-14 rokov je taký trend, že sa ceny za olivový olej neustále znižujú. Momentálna cena je 2 eur za liter, to dostávajú producenti a to nie je možné z tohto pokryť ich náklady, pretože je to nedostatok peňazí, také opúšťajú tieto, te, tento región alebo prestávajú s touto výrobou. Um, ale keď sa potom pozriete na cenu olivového oleja v obchode, tak tam je cena oveľa, oveľa vyššia, čiže bolo by dobré tu nejakým spôsobom zaviesť kontrolu nad cenami olivového oleja. Musíme aj nájsť spôsob, ako budeme brániť eh, kontaminácii výrobkov a musíme teda chrániť spotrebiteľa a neviem, či sa nám podarí aj v najbližšej polospodskej politike zbaviť sa pl- priamých platie, pretože keď e, sa pozrieme na južné Taliansko a celé stredomorské územie, tam naozaj dojde len ku kríze. Keď sa pozrieme e, na to, aká je situácia jednotlivých fariem, to nie je e, tak, že si niekto vyhral peniaze v lotérii a si založil firmu. To sú tradičné rodiny rodinné podniky, ktoré sa delia, dedia z generácie na generáciu. Musíme v Európe nájsť, nájsť spôsob, ako oživíme poľnohospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. No, teraz pôjdeme spať trošku skôr. Zdá sa, že sa nám podarilo e, ukončiť debatu e, trošičku skôr. Pani Esaja má slovo v rámci bodu Catch the Eye. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, za účelom stabilizovania našich trhov. To musí byť bez pochyby cieľ SPP, cieľ spoločnej poľnohospodárskej politiky. A na tom sa zdá, že sa dohodneme. V rámci aplikovania spoločnej poľnohospodárskej politiky potrebujeme trhové opatrenia a bezpečnostné siete pre farmárov a pre všetkých ostatných partnerov v rámci tohoto reťazca. V roku 2013 a to, čo sa má stať potom. Celá táto situácia je pomerne problematická. Zbavíme sa mliečných kvót, budeme tu vidieť oveľa väčší import zo strany tretich krajín, takže tá situácia bude naozaj pomerne veľkou výzovou. Komisia už teraz hovorila, že si to vyžaduje opatrenia ešte pred rokom 2013, aby sme sa dokázali pripraviť. Teraz treba asi preskúmať, akým spôsobom e, dokážeme využiť tieto nové trhové mechanizmy a napríklad akým spôsobom dokážeme podporiť a pomôcť eh, rôznym trhovým organizáciám a ako dokážeme zabezpečiť väčšiu mieru transparentnosti na troch prostredníctvom rôznych nástrojov. Zda je niekto ďalší, kto by chcel vystúpiť v rámci bodu HDI? Máme tu niekoho? Hlásite sa o slovo? chcete vystúpiť v rámci bodu Catch the Eye, alebo chcete e, dvíhate modrú kartičku, aby ste položili otázku, lebo modrá kartička nemá nič spoločné s bodom Catch the Eye. Catch the Eye. Dobre, nech sa páči, máte jednu minútu na Catch the Eye. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja mám e, takú analýzu k hospodárskej, ekonomickej situácii nemeckého poľnohospodárstva. E, tu sa kontrolovalo množstvo podnikov a výsledky sú reprezentatívne uvedené, uvedené podľa štruktúry e, poľnohospodárských podnikov v e, hospodársky rok 2008 2009 sa tá priemerná situácia skutočne zhoršila v 8, vo vyhodnotených 18 200 podnikoch sa znížilo o 24 sa znížili mliečne a poľnohospodárske podniky. Takže ich príjmy sa znížili o 43 respektíve 18 Ďakujem, pani kolegyňa. Vypršal vám bohužiaľ čas. No a teraz eh, môžeme ukončiť túto diskusiu a dáme slovo eh, komisárovi Čolosovi, ktorý bude reagovať v menej komisie a reaguje na všetky tie vystúpenia, ktoré sa objavili. Pán komisár, máte slovo. Merci, monsieur le président. Je pense que la, le débat... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že táto rozpráva jasne poukazuje na to, že aká, aká môže byť teda kríza vo lekárenskom odvetví pre nás poučná. A tak ako bolo povedané už na začiatku, mohli by sme uvažovať o rôznych regulačných mechanizmoch, ktoré by takisto mohli platiť aj po roku 2013 v SPP. To by bolo iste užitočné. Ja si myslím, že spoločná polnohospodárska politika vzhľadom k obrovskú pestrosť a rozmanitosť európskeho polnohospodárstva musí aj popri tých všeobecných spoločných európskych opatreniach navrhovať aj ďalšie opatrenia, ktoré splnia úlohu splň, spoločnej polnospodárskej politiky práve v rámci alebo podľa Lisabonskej zmluvy. To znamená, že zabezpečiť dobré príjmy pre polnospodárov a zabezpečiť aj fungovanie trhu s potravinami. Toto sú ciele, čo musíme splniť. Samozrejme, že sú tam aj ďalšie ciele a toto sú tie dva hlavné ciele. Ďalej, čo sa týka opatrení pre reguláciu trhu, ktoré by nám teda mohli pomôcť alebo mali pomôcť a umožniť eh, zásah v tých prípadoch, kedy dochádza ku kolísaniu cien na trhu. To zároveň bude predstavovať aj súčasť politiky po roku 2013. My naďalej pracujeme na tejto úlohe a ja som ešte stále presvedčený a samozrejme, že si aj uvedomujem, že máme teda priame platby a tam musíme upravovať príslušné kritéria, tak eh, popri tých priam, tej priamej podpore, musia tu existovať aj určité nástroje e, kontroly trhu. Musíme nechať trh fungovať, keď je schopný fungovať ako taký. A súhlasím aj s predrečníkom, ktorý hovoril, že špecifikom polnospodárskeho trhu vlastne to, že, že podpaský trh je taký špecifický, to už samo o sebe predstavuje dôvod e, alebo možnosť zásahu do tohto trhu a preto by sme mali vytvárať spoločnú podpaskú politiku aj po roku 2013. Ja viem, že tu existujú aj iné odvetvia, nielen mlikárenské odvetvie, je tu ďalej sektor ovocia, zeleniny, tam takisto v poslednej dobe sme svedkami veľkého kolísania cien. Samozrejme, že my sa musíme poučiť aj z reforiem, ktoré prebehli v minulosti, aj takisto z udalostí, ku ktorým v minulosti došlo. Budeme neustále konzultovať aj s rôznymi producentskými zväzmi. A takisto si myslím, že popri intervenciách by sme mali možnosť, mali dať možnosť producentom lepšie si zjednať e, zmluvy, lepšie sa dohodnúť na cenách, aby sa takýmto spôsobom zabezpečila stabilita produkcie, e, produkcie, ktorá sa dostáva na trh. Takže musíme mať dispozícii ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia fungovanie trhu a zároveň tu musí existovať možnosť aj pre verejné orgány, aby mohli zasiahnuť v prípade, že trh neplní svoju funkciu, teda že keď nefunguje, pretože mm, čo sa týka polnospodárstva, tu nejde iba o samotný trh potravín, ale určite, že je tento trh zároveň určitým verejným statkom a preto musíme tomuto polnospodárstvu pomáhať. Ďalej, čo sa týka otázky, ktorá súvisí s potravinovým reťazcom, To znamená, že rokovať tak, aby sa pridaná hodnota lepšie rozdelila medzi jednotlivými zúčastnenými v tom potravinom reťazci. Diskutovalo sa o tom aj v Európskom parlamente, diskutuje sa o tom aj na komisii a myslím si, že zo všetkého toho určite bude možné pripraviť také návrhy, vďaka ktorým sa nám podarí nájsť také mechanizmy, ktoré umožnia ehm, producentom lepšie dohodnúť e, svoje marže. Myslím si, že ja som vlastne už týmto zareagoval na všetky vaše otázky alebo všetky, všetko to, čo tu bolo povedané. Takže by som vám týmto spôsobom ešte raz chcel poďakovať za túto možnosť prejednať otázku s vami a chcel by som ešte predtým, než prednesiem návrh o polnospodárskej politike po roku 2013, ešte predtým by som chcel zahájiť pripomienkovacie kolo tu v Európskom parlamente a do jesene predložíme Európskemu parlamentu oznámenie, ktoré bude obsahovať naše návrhy, ktoré snáď prehlbia dôveru medzi samotnými poľnospodárskymi subjektami. Pretože poľnospodárstvo takúto dôveru potrebuje nielen kvôli tomu, čo doha, do, dodáva na trh, ale aj práve kvôli tomu, že poľnospodárstvo je verejný majetok. Môžeme uzavrieť túto debatu, môžeme uzavrieť aj dnešné večerné rokovanie. Ďalšie rokovanie pokračuje zajtra 21. apríla. Ako určite viete, začíname od